Um, rozširovať eh, Európsku úniu a aj Európsku menovú úniu, pretože Európska únia je predovšetkým mierovým projektom a zaslúži si budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem. A myslím si, že tým sme uzavreli diskusiu o budúcnosti, o budúcich eh, legislatívnych návrhoch ohľadne EMU. Mám tu teraz e, zo skupiny SAD žiadosti o menovanie do parlamentných výborov a delegácií. Bude to figurovať v zápisnici z dnešného zasadnutia a ak nebudú pripomienky, tak ich budeme považovať za schválené. A teraz poďme k rozprave o sociálnom pilieri ekonomickej a menovej únie. E, na, za, na úvod dávam slovo pánovi komisárovi. Nech sa páči. Pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. Komisia v rámci kolegiálneho rozhodnutia, ktoré e, si zobral na starosti predseda Barozo, pripravuje konkrétne návrhy, ktoré majú podporiť a posilniť sociálny rozmer ekonomickej a menovej únie. Sústredujeme sa predovšetkým na témy, ktoré sú priamo relevantné pre e, efektívne fungovanie celej eurozóny a zároveň nevyhnutné pritom rešpektovať aj širšie všeobecné ciele sociálnej agendy Európskej únie ako celku, celej Európskej 27. V rámci kontextu predlžovanej a neustále sa naťahujúcej recesie a rastúcej nezamestnanosti v častiach Európy musíme urobiť všetko, čo je nevyhnutné preto, aby sme sa vysporiadali s krízou nezamestnanosti. Každá európska inštitúcia musí pracovať na báze svojho vlastného mandátu. Každý členský štát musí fungovať e, na báze svojich vlastných víziev. A spoločne ako únia musíme e, sa vysporiadať s výzvami, ktorým čelíme ako celok. Európsky taký proaktívny politický mix sa sústreďuje na to, aby sme vytvorili priestor pre hospodárskú obnovu, vytvorili základy pre tvorbu pracovných príležitostí a hospodársky rast. Menová politika eh, bude naďalej veľmi komplikovaná, tak toto aj zostane vo fiskálnej politike je to najmä konsolidácia verejných financií, verejného účtu a tento proces pokračuje, hoci sme mm, narazili na trošku kyslejšiu ochotu a nižšie tempo ochoty reformovať verejné financie. Štruktúrálne reformy musíme realizovať tak, aby sme vytvorili priestor pre novú hospodárskú aktivitu a vytvárali nové pracovné príležitosti. Aktívne politiky trhu práce sú v tomto smere kľúčové, najmä tak, aby sme bojovali s nezamestnanosťou mladých a toto je veľmi dôležité. V tomto smere garancia príležitosti pre mladých je veľmi dôležitou iniciatívou na európskej úrovni. Čo sa týka sociálneho rozmeru, ako Európskej hospodárskej a menovej únie, naša práca sa sústreďuje na to, aby sme hľadali lepšie integrované techniky v rámci súčasnej štruktúry hospodárskej správy a riadenia. Okrem iného je to napríklad priestor preto, aby sme posilnili dohľad nad rozvojom a sociálnym vývojom v rámci európskeho semestra. Makroekonomické nerovnováhy budú posudzované na báze bodovacej tabulky a tento, význe, tento nástroj ďalej vyvinieme za týmto účelom. Chceme zachovávať štruktúrálny charakter týchto návrhov, no a v tomto smere je nevyhnutné eh, vytvárať hĺbkové analýzy, ktoré budú pravidelne analyzovať eh, sociálnu politiku, politiku zamestnanosti s cieľom ehm, nájsť také riešenia, ktoré by najlepším spôsobom odpovedali na sociálne problémy a dokázali by zlepšiť možnosti zamestnateľnosti. Posilnený monitorovací systém by mohol lepším spôsobom koordinovať politiky s cieľom bojovať proti základným výzvam a to v čase a to adekvátnym spôsobom a čo najrýchlejšie a pôsobiť zároveň preventívne, tak aby sme dokázali lepšie odpovedať na otázky zamestnanosti a sociálne výzvy v celkovom politickom kontexte. Okrem toho dokážeme urobiť aj viac v oblasti efektívneho alokovania dostupných finančných nástrojov na európskej úrovni, tak aby sme mohli odľahčiť um, sociálne zaťažené krajiny, ktoré prechádzajú veľmi náročnými procesami úprav, procesmi úprav a prispôsobovania sa. V tomto kontexte je nevyhnutné zabezpečiť e, nevyhnutnú mieru e, distribúcie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, ktoré by mali byť vyčlenené na boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. To je naozaj veľmi dôležitý cieľ. Okrem toho, je tu celý rad rôznych prvkov v rámci existujúcich štrukturálnych fondov, ktoré by mohli byť nasmerované tak, aby sme podporovali sociálny rozmer Európskej menovej únie toto by sme mohli dosiahnuť tým, že budeme viac brať do úvahy aspekty, ktoré súvisia s prispôsobovaním sa v rámci EMU pri alokovaní a preprogramovávaní fondov, ktoré sú zamerané na financovanie pracovných politík, politík sociálneho charakteru a zároveň pri implementovaní špecifických opatrení pre každú krajinu. No a v neposlednom rade to je oblasť prehlbenia menovej a hospodárskej únie, ktorá si vyžaduje skutočne autentický a integrovaný trh práce, posilnenú mobilitu pracovníkov v rámci celej Európskej únie a to je veľmi dôležité pre očakávané spustenie a fungovanie jednotného trhu, tak aby sme dokázali lepšie e, vlastne vyskladať mozaiku dopytu a ponuky a dosiahli vyššiu mieru zamestnanosti. Znižovanie nákladov na mobilitu a zároveň celkových eh, nákladov na zamestnávanie v celej Európskej únii by nám pomohlo vysporiadať sa s problémom nezamestnanosti mladých, ktorá je vysoko koncentrovanou témou v niektorých krajinách a niektorých regiónoch. Komisia už predložila dôležité iniciatívy v tomto smere, no a ja sa spolieham na vašu podporu, no a samozrejme očakávam, že nás v tejto snahe podporí aj Rada. No a v neposlednom rade Pani predsedajúca, vážení poslanci a poslankyne, sme presvedčení, že užšie angažovanie a lepšie zapájenie sociálnych partnerov v rámci celej politickej diskusie a rozhodu- procesu rozhodovania je kritickým predpokladom pre dosiahnutie sociálneho rozmeru EMU. Je to dôležité aj preto, aby sme nielen prehlbili spoluvlastníctvo týchto politík, ale zároveň aj preto, aby sme zlepšili celkový dopad týchto politík a ich koordinácie na celoeurópskej úrovni. Preto musíme investovať do posilnenia sociálneho dialógu, a to tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz dávame slovo rečníkom za politické skupiny. Najskôr pán Man za EPP 3 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, správne ste poukázali na to, vážený pán komisár, že musíme sa spoločne snažiť dostať z tejto recesie. Podľa mňa je nevyhnutné, aby členské štáty nielen slovne oznamovali svoju ochotu, ale aj v skutkoch. Čo sa týka európskeho semestra, tu máme teraz e, príležitosť e, to zintenzívniť. To je naozaj veľmi, veľmi dôležité a je dôležité, aby Európsky parlament toto zohrával taktiež významnú úlohu. E, silná ekonomická a menová únia je predpokladom pre fungovanie vnútorného trhu. A pritom, naproti tomu, čo práve povedala skupina EFD, Eh, je tu eh, pridaná hodnota aj v rámci eurozóny, aj mimo nej. Eh, je to taktiež dôležitý prvok hospodárskeho rastu, podnikania a taktiež vytvorenia pracovných príležitostí. Hospodárska únia totiž zabezpečuje dostupnosť finančných prostriedkov a taktiež udržateľnosť verejných financií, ako aj zabezpečenie blahobytu a sociálnych systémov. Jedným z dôsledkov eh, krízy je, že si uvedomujeme, že eh, menová a hospodárska únia spolu veľmi úzko súvisia aj súvisia so sociálnymi aspektmi. Eh, nesmieme vytvárať takéto umelé protiklady na jednej strane snaha o rast, na druhej strane snaha o úspory. Musíme prekonať v čo najväčšej možnej miere ideologické diskusie. Členské štáty predovšetkým musia veľmi jasne oddeliť e, svoj verejný dlh od zvyšku svojich financií, e, musia prijať opatrenia, ktoré sú často bolestné. Keď je však pocit, že tie usporené peniaze by sa mohli využiť napríklad vo vzdelávaní, v orientovaní na budúcnosť, Myslím, že aj takéto ťažké fázy sa budú dať prekonať. Niektoré členské štáty už majú takéto reformy za sebou, iné iba pred sebou. E, nesmú sa do nekonečna odkladať, to je dôležité. A ľudia si musia uvedomiť, že keď chceme mať zisky za účelom blahobytu, musíme žiť istý čas aj v chudobe. Musíme dať možnosť tým, ktorí ju potrebujú, napríklad mladí, ktorí sú nezamestnaní, e, musíme vytvoriť e, teda túto, e, tento nový systém záruk pre mladých ľudí, musíme pomôcť tým, ktorí sú vyčlenovaní zo spoločnosti, musíme ich upozorniť na to, že spoločnosť ich potrebuje. Schválili sme predsa nástroje, ktoré sú na to potrebné. Máme Európsky sociálny fond, ktorý sa nesmie znižiť vo svojom financovaní. Pán komisár, Európska únia nepozostáva len z konkurencie medzi šikovnými firmami a úspešnými firmami potrebuje udržateľné financovanie a potrebujeme dostatočný priestor pre proaktívnu sociálnu politiku v členských štátoch. Európska únia musí niesť ľudí so sebou vo vzdelávaní, v oblasti pracovného trhu. Takéto signály totiž eh, by podľa mňa získali eh, podporu eh, menovej únie, ktorú si zaslúži a ktorú potrebuje. Ďakujeme pekne. Pani Bereš na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Dostali ste 14. decembra e, pri, e, misiu na prípravu cestovnej mapy pre budúcnosť EMU. E, obsahuje štyri dimenzie. Kolegium stiahlo dve, dva návrhy a je zodpovednosť na vás, že sa odmieta položiť na stôl E, dokument o sociálnej zodpovednosti. Keď si uvedomíme, aká je miera nezamestnanosti v Európskej únii, tak to znamená, že je to porážka vašej politiky a ticho komisie, pokiaľ ide o sociálnu dimenziu E, tejto EMU, e, znamená, že je to porážka pána Baroza a jeho komisie. Vy si neuvedomujete, v, akom, v akej nerovnováhe žijeme. To nie je makroekonomická nerovnováha. E, prestaňte pozerať na verejný deficit. Máme tu takisto dôležité sociálne aspekty, ktoré sú rovnako dôležité. Pozrite sa na USA, ako obnovili svoju ekonomiku tu na nemáme žiadne automatické procesy a my by sme takisto mali konať aj v oblasti sociálnej, lebo kríza má sociálny pôvod a sociálne dôsledky. A nevídeme z krízy, ak do srdca e, našej činnosti nevložíme sociálny aspekt. Napríklad E, minimálne stanovené dávky v nezamestnanosti sú nevyhnutné, aby sa nám podarilo sanovať túto makroekonomickú nerovnováhu, ktorú sa vám vašimi politikami nepodarí prekonať. Po druhej svetovej vojne sme takisto boli e, takmer v rovnako ťažkej kríze, ako sme mali, ale práve vďaka štátnej pomoci a zásahom sme sa z tejto krízy zotavili. A vy aj pán Barozo máte teraz možnosť aplikovať ekvivalent týchto stabilizátorov. Neexistujú žiadne automatické stabilizátory. Európska komisia e, so zodpovednosťou komisára by mala pracovať na týchto stabilizátoroch a dobré nápady, ktoré ste mali, tie ste hneď zložili zo stola. Treba sa k nim vrátiť, treba pracovať na zelenej knihe európskych e, polrokov. Ďakujem. A teraz pani Harkin. You, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, a predpokladám, že nakoniec tu je isté uznanie kľúčovej dôležitosti sociálneho piliera. A to aspoň v slovách, ale bohužiaľ ešte nie v skutkoch Komisár Andor povedal eh, v januári, že sociálny rozmer Európskej menovej únie je kľúčový pre legitimitu celého európskeho projektu a pre adekvátne fungovanie a verejné akceptovanie eh, EMU zo strany verejnosti. A to môžeme garantovať len vtedy, ak tu bude legitimita, disciplína, solidarita, ktoré budú prebiehať paralelne a navzájom sa podporovať. Ale je pravda, že nie všetky kroky boli prijaté simultáne. Počuli sme niečo o fiskálnej disciplíne, ale solidarita a legitimita eh, musia znať veľmi prázdne pre tých ľudí, ktorých tých, ktorí prišli o bankové úspory v eh, Cypre, alebo pre gréckých eh, dôchodcov, ktorí nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, alebo pre milióny mladých ľudí v Európe, ktorí sú nezamestnaní. Takže tie slova sú správne, ale kde sú skutky? Ako chceme napredovať? Pozrám sa napríklad na to, čo sa deje s Fondom pre globalizáciu. Stále tu je blokujúca menšina v rade. Je to fond, ktorý má pomáhať prepusteným eh, zamestnancom, aby získali nové zručnosti a schopnosti a ten bol totálne ohľadaný na kosti ale nevieme napredovať. Pozerám sa na fond pre potraviny pre, pre, pre chudobných. Opäť to je blokované menšinou. 40 miliónov ľudí v Európe čelí alebo zažíva istý typ potravinovej chudoby. To je ich realita, každodenný život. Je absurdné, že to nedokážeme posunúť. A nedokážem veriť tomu, že niektorí e, členovia rady vám povedia, že toto nebudeme financovať. Toto je zodpovednosť členských štátov, podľa ich názoru. Čo to hovorí o európskom sociálnom modeli? No a zároveň, keď sa pozrieme napríklad aj na zabezpeky pre mladých, opäť je tu veľká miera nezhody, o ako to má byť zahrnuté do sociálneho fondu. Je to len odporúčanie, nie je to vo finálnej úprave a čo to hovorí všetkým tým mladým ľuďom, ktorí sú nezamestnaní všade v Európskej únii. Takže európske inštitúcie nepracujú spolu na to, aby vyriešili tieto problémy. Áno, pán komisár povedal dobre, slova sú správne, ale ešte nám chýbajú skutky ak sa vy pozriete na to, čo sa deje práve teraz v teréne, je tu obrovská medzera medzi tým, čo hovoríme a čo robíme. Ďakujem, pani Harkin. A teraz pani Cornelissen, e, dve, jednu aj pol minúty. Andor gaf op 7 mei... Vážená pani predsednička, pán komisár, kým robil e, svoj, e, svoj prejav o tom, čo by sme mali robiť, hovoril, že potrebujeme viac solidarity a citoval Habermasa, a hovoril, že by sme mali pracovať na budovaní spoločnej budúcnosti. Plne s ním súhlasím. Už tri roky venujeme veľa času e, rozpočtovej disciplíne a ekonomickým úsporám, ale bohužiaľ zabudli sme na solidaritu. Som veľmi rada tomuto plánu a vlastne tejto hranici a fondu e, na boj proti nezamestnanosti, ale rada musí začať teraz a nie v dlhodobom horizonte. Som rád, rada, že komisia uznala, že je potrebné vyrovnať nielen ekonomické, ale aj sociálne nerovnováhy. Bohužiaľ, komisia bola slepá voči e, týmto aspektom, keď pripravovala six-pack. A to sa vlastne e, týka celej série verejných otázok, nezamestnanosti a tak ďalej ale spôsob, akým sa hodnotia členské štáty, to znamená, že ekonomické reformy sa týkajú najmä pracovných podmienok a konkurencie a to vedie k narastaniu sociálnej nerovnosti a nie k jej zmenšovaniu. Teraz tu máme dva paralelné procesy. Na jednej strane tu máme ekonomickú nerovnováhu a veľmi tvrdé sankcie, e, na ktorých budú členské štáty zakladať svoju politiku a mm, mm, pokiaľ ide o sociálnu nerovnováhu, tak tam máme niekoľko takých veľmi slabých opatrení. Ja by som však veľmi rada vedela, aké plány má komisia. E, sociálny pilier sa stane skutočne centrom e, práce komisie a spolupráce medzi komisiou a parlamentom, aby sme mali tento, vlastne to, ten, tento sociálny základ, aby sme mohli bojovať proti chudobe, nezamestnanosti a sociálnej nerovnováhe. Ďakujem. Pokiaľ ide o o druhý rok, tak mm, dochádza tu k ekonomickej redukcii. Zóna euro prechádza najťažším obdobím od zrodu jednotnej meny. Treba analyzovať krúzu a pýtať sa, prečo je euro, euro také zraniteľné. Nemôžeme e, sa už e, snažiť napraviť nenapraviteľné. Mali by sme podnecovať členské štáty v tom, aby prestali e, túto záťaž presúvať na plecia občanov. Máme úrady, ktoré nemajú papier na kópie, máme nemocnice, ktoré nemajú lieky. V Taliansku máme ľudí, ktorí žijú e, pod úrovňou e, biedy a v mojej oblasti Benátkach máme 78 tisíc ľudí v chudobe. V Španielsku každý 8 človek je, žije v chudobe. To sú veľmi vážne konkrétne údaje v niektorých prípadoch to viedlo k sociálnym tragédiám. Každý deň e, e, e, si v Taliansku niekto zoberie život v dôsledku ťažkých ekonomických podmienok. Naša politika zlyhala. Redukcia e, verejných výdavkov skoncovala s rastom a vedie to k depresii. Preto EMU musí nájsť hodnotu, aby naplnila obsah a aby sa neuchylovala len k retorike je potrebné skoncovať so divokou delokalizáciou, ktorá ešte zhoršuje e, tieto fiskálne rozdiely medzi členskými štátmi. E, samozrejme, že naš, naša priemyselná produkcia je dôležitá, ale je to ťažké, pani Matias. Ďakujem. Pán komisár, buďme úprimní. Po piatich rokoch boja proti kríze e, sociálny pilier E, chýbal. A tento sociálny e, pilier e, viedol k deštrukcii sociálnej politiky. Jednotlivé štáty a vlády budovali svoje politiky na tom, že zredukovali platy, redukovali sociálnu ochranu a to a tieto peniaze, ktoré ušetrili, išli na finančné trhy. Výsledok je nezamestnanosť, chudoba, nerovnosť a to je realita, ktorú máme pred sebou. A vždy, keď komisia a vlády hovoria o raste a hovoria o vytváraní pracovných miest, tak my čítame v správach, v každodenných správach, že sa dosahuje najvyššia miera nezamestnanosti a perspektívy sú ešte horšie. A toto je realita a preto Komisia by mala opustiť túto mystifikáciu, že je možné budovať európsky projekt iba na e, trhoch a bez ľudí. Myslím si, že ľudia už majú všetkého dosť, už nedokážu viac e, obetí prinášať a my by sme mali si toto uvedomiť, lebo inak dôjde ku koncu európskeho projektu. Ďakujem pani Matias a teraz pani Ferreira, 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Je evidentné, že existujú vnútorné nerovnováhy v Európskej únii a to dokazuje aj miera nezamestnanosti. Grécko má 62 mladých ľudí bez práce. Španielsko 57, Portugalsko 40 a táto katastrofa je dôsledkom mylných politik, ktoré nám boli vnútené a takisto je to príčinou permanentného zhoršovania sa vnútornej situácie a sú k tomu dva dôvody. Z krátkodobého hľadiska nie je možné dosiahnuť rovnováhu verejných financií, keď sociálne výdavky explodujú. E, zo strednodobého hľadiska nie je možné zvýšiť konkurencieschopnosť, pretože tí najlepšie pripravení sú mimo pracovného trhu alebo musia emigrovať. A ja mám takúto otázku. Kedy, pán komisár, predložíte parlamentu to, čo e, máte predložiť v dôsledku záverov rady z decembra 2012. Sociálny pilier, ktorý by e, odrážal dimenziu chudoby, nezamestnanosti a ktorý by obsahoval politiky, ktoré by viedli k náprave lebo e, nezamestnanosť nemôže byť variabilným prvkom e, prispôsobovania sa ekonomiky to, to, je, to, to nemôže byť výsledkom e, nominálnych e, e, politík ekonomických úspor. Pani Bilbao Barandika tu nie je prítomná, takže dávam slovo na minútu a pol pánovi Blumovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si túto diskusiu. Zdá sa, že táto snemovňa si ho keby myslí, že tu je nejaký veľký strom, na ktorom rastú peniaze a ho len otrasieť a peniaze spadnú. Počuli sme o všetko možno o chudobe, o nezamestnanosti, to všetko platí, ale ehm, dovolte mi vysvetliť, prečo to tak je. Máme tu absurdný, šialný systém korporátneho a, a štátneho blahobytu a sociálnej starostlivosti. Je to zlyhaný experiment po vojne. Máme v Spojenom kráľovstve situáciu, kde platíme mladým a zdravým ľuďom, aby nepracovali. My dokonca importujeme ľudí z východnej Európy, aby robili túto prácu prácu za nich. Takže my v podstate nalievame peniaze do úplne nezmyselného e, odvetvia nášho hospodárstva a aby sme to dokázali zaplatiť, máme 20% daň z pridanej hodnoty, obrovskú daň z príjmu, obrovské ceny za sociálne odvody, ktoré v podstate iba brzdia a obmedzujú hospodárstvo z obnovy. Jediný spôsob, ako sa dostať z, tej, z týchto problémov, je rast. A my robíme asi všetko, čo je v našich silách, aby sme zakázali hospodárstvo raz, aby sme ho obmedzili. To nie je sociálny blahobyt, to je korporátny blahobyt. My tu máme akýsi skorumpovaný kapitalizmus. To nie je autentický kapitalizmus, to je kapitalizmus podvodníkov. Ja tu mám eh, napríklad tisíc hektárov pozemkov v Yorkshire, ktorých musím platiť tisíc eh, libier ročne a eh, oni tam postavia niekoľko turbín, dostávajú 200 tisíc ročne za to, že to vôbec majú a ani nemusia sa z postele, len preto, že tam majú veterné turbíny. Samozrejme, že ľudia sú v chudobe, keď takýto absurdný systém tu funguje. Pre Boha, skončíme s takýmito regulatívami a s takýmito daňami a začneme robiť autenticky tak a podporovať spoločnosť, aby dokázala tvoriť a budovať bohatstvo. A dajme našim mladým mladým ľuďom šancu znova pracovať. Ďakujem pekne, pán Blum. Európska, Európska hospodárska menová únia ide proti záujmom pracovníkov a e, ľudí. Je tu len posilňovaný e, postoj monopolov Eh, sociálny pilier menovej únie vôbec neexistuje a je neslučiteľný s charakterom EÚ. Ide tu o eh, zamestnateľnosť, sociálne zabezpečenie pri takýchto nízkych mzdách. To vôbec nejde. 120 eh, miliónov ľudí žije už pod hranicou chudoby. To je vyhľadovávanie národov EU. A premena uh, eh, hospodárskej menovej únie nemá nič dočinia so zájmami obyvateľstva. Uh, je to protiludové, posilňuje sa pozícia monopolov voči zamestnancom a jednoduchým občanom. Eh, to, že sa má menovo a hospodárskou úniou zabezpečiť blahobyt, že by sa mala vytvoriť nejaká sociálnejšia un, mm, menová hospodárska únia, že by tu bola jednota národov. To jednoducho nejde. To je v rozpore so zájmami e, obyvateľstva. Pán Cerkas na dve minúty. Ďakujem. A pán komisár, pri všetkej úcte musím povedať, že vaša prítomnosť a vaše slova e, tu spôsobujú veľké obavy Máme najhoršiu sociálnu európsku krízu, ktorú vidíme a nie je tu napríklad komisár pre hospodárstvo. Máme obrovské problémy vzhľadom na nedostatok sociálneho rozmeru. A vy hovoríte, my žiadame teda návrhy, opatrenia, nejaký harmonogram, a teraz e, v júni bude zasadnutie rady a všetko, čo tu máme, je len retorika. Máme tu celý les slov a púšť myšlienok. A tieto slova, tie myšlienky existujú, boli publikované niektoré členské, aj niektorí členovia komisie, ich publikovali, ale neprešli komisiou, pretože zdá sa, že nechápete, aká je situácia kritika, aká, kritická, aká je dramatická a e, ideme proti zmluve, ideme proti logike hospodárstva. A celá Európa volá po konci tejto strašnej tragédie nezamestnanosti a mnohí, mno, sú to mnohé tragédie rodín, jednotlivcov. Hovoríme tu o e, emigrantoch. Nie, nie, komisár, chceme E, využiť našu pracovnú silu v našich krajinách. Nie sme v situácii, teda sme v situácii, kde sa problémy multiplikujú a sú tu zúfale problémy v spoločnosti a v politike. Potrebujeme sociálne riadenie, e, e, politika, ktorá bude vychádzať z rovnakého základu ako hospodárska. To nemôže rozhodovať ECOFIN pokiaľ nebude tu sociálny rozmer, nebude mať tú správnu politiku, e, zdravú politiku. Potrebujeme v budúcnosti systém, v ktorom budú zohľadnené sociálne aspekty, tak ako to vyžaduje zmluva. Ďakujem pekne. Pán Koferaty, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Nesmierne dlhá kríza, ktorú e, zažívame, nás priviedla do vážnych problémov, napríklad pokiaľ ide o počet ľudí zamestnaných a takisto je tu neustály rast chudoby. Ľudia, ktorí schudobnili, nemajú dôstojný život a to je e, situácia vo veľkej e, časti sveta. Očakávame od komisie e, konanie na riešenie týchto problémov, avšak zatiaľ nič také nenastalo. Rastúca nezamestnanosť e, tu pretrváva a treba nejak investovať kto, a tie investície sa nedejú. Potrebujeme nové nástroje, ktoré budú chrániť slabších spoločností, keď si nedokážu nájsť prácu alebo keď stratia prácu. Sociálny aspekt je obrovský a dôležitý, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o súdržnosť. Sociálna kohézia e, sa nezachová, neuvidíme žiadne pozitívne výsledky ani dnes, ani v budúcnosti. Zmena sa deje veľmi rýchlo a nevidíme tu žiadnu primeranú reakciu. Ďakujem, pán Koferety. Pani Regner, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár Rehn. Poviem to priamo, bez okolkov. Potrebujeme sociálny pilier a to naliehavo, jednoducho teraz a bodka je faktom, že krajiny EÚ sa stále viac sebe vzdialujú. Bohaté krajiny bohatnú, chudobné krajiny chudobnejú. A kto to v končnom dôsledku platí? Tí, ktorí majú najmenej. Nič proti vám, pán komisár. Je dobre, že tu dnes s nami diskutujete, ale ja by som bola uh, uh, rada, keby tu bola aj komisár zodpovedný za sociálne veci, aby si to všetko vypočul. Aj sociálni ministri, eh, ministri sociálnych vecí musia byť do toho viac zapojení, nielen ministri ECOFINu. Takže veľmi ľutujem, že tu nie je dnes zastúpená rada. Sociálny pilier je investíciou. Ide o to, čo sa v konečnom dôsledku urobí a to nám tu absolútne chýba. A nežiadame nič mimoriadne, nie je to revolúcia. E, napríklad myslím na realizáciu zmluvy, Lisabonskej zmluvy. Mali by sme ju jedného dňa naozaj zrealizovať takéto sociálne trhové hospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem pani Regner, slovo má pán Darden na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár. Podobne ako aj e, ostatní, ja som rád, že táto téma sa dostala na program. E, ukazuje sa, e, že uznávame absolútnu nevyhnutnosť tohto sociálneho piliera, aby tu bola rovnováha medzi sociálnou a ekonomickou politikou únie a aby tu bola väčšia solidarita pre občanov. Eh, je tu veľa práce v, te, v tomto kontexte a ja sa zamyslím len nad tými sociálnymi minimami v Európe. Viac ako eh, niekoľko rokov to v Európe žiadame, aby sme mali takéto minimum v Európe. Ja som to žiadal už o svojej správe v boji, o boji proti chudobe pred tromi rokmi. Minimálne dôchodky, ktoré by sme mohli E, zaviesť na základe zelenej a bielej knihy na túto tému. Minimálna mzda napríklad v Nemecku prináša so sebou otázky, ktoré boli položené komisárovi e, Andorovi a tak ďalej. Je tu potom sociálny dumping medzi členskými štátmi EÚ a konkurencia medzi e, potenciálnymi zamestnancami vždy ešte dlho trvá, kým komisia a rada si uvedomia, že parlament má pravdu, ale koľko ešte času bude treba, kým Európska hospodárska menová únia sa stane sociálnou a solidárnejšou. Ďakujem, pán Darden. Slovo má pán Gutierrez Prieto na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, dnešnú diskusiu ste e, začali tým, že ste povedali, že komisia sa uvedom- si uvedomuje, že je treba urobiť viac v sociálnom e, sektore. A čo vám bráni? My v parlamente vám nebránime. Myslím si, že komisia si asi neuvedomuje vážnosť situácie, alebo Eh, aké ambície eh, od vás očakávajú naši občania, aby sme sa dostali z krízy. Vy si neuvedomujete, čo sa deje na uliciach. Eh, v prvom rade tu máte nejakú ekonomickú stratégiu, ktorá radikálne je v rozpore s tým, čo Európa potrebuje. To nás vovedie len do ďalšej hlbšej recesie, zhorší sa, zhoršia sa sociálne, ekonomické rozdiely medzi štátmi, medzi občanmi a takisto sa spomaluje ekonomická koordinácia, metódy ekonomickej koordinácie a opatrenia finančného riadenia na prekonanie krízy a nesplňate žiadne zo sociálnych záväzkov, ktoré ste tu predniesli v parlamente, napríklad nejaká sociálna únia. E, zatiaľ ste nemali ani len tú slušnosť, že by ste predložili nejaký návrh. E, pán komisár, parlament už nebude akceptovať e, túto politiku cukor a bič. Jednoducho nemôžeme e, sa my snažiť poukazovať na východisko z krízy a vy budete robiť stále, čo len chcete. Musíme tu mať reálnu diskusiu s odbormi, s um, bežnými ľuďmi, pokiaľ ide o nezamestnanosť, sociálnu súdržnosť a musíme diskutovať e, teraz. Prestaňte už len hovoriť o tom a začnite niečo e, robiť, pretože E, ľudia nás potom potrestajú v ďalších európskych voľbách. Ďakujem pán Gutierrez a teraz e, pani Bilbao Barandika na 1,5 minúty a ona bude posledná pred voľnou ostrov Catch Ďakujem, pán komisár. E, Európska hospodárska menová únia neposilňuje európsky sociálny model, teda čo je základom hodnot našej únie. To je cesta k pokroku, to je, to je referenčná hodnota pre ostatný svet. E, to je o hodnotách, o našich ľuďoch. Preto princípy sociálnej súdržnosti e, sa spájajú s inými oblastiami a inými zásadami, aby pomocou našej stratégie 2020 nás priviedli e, k celosvetovej konkurencieschopnosti. Musíme bojovať proti finančným špekuláciám, proti sociálnemu dumpingu. Áno, máme takúto stratégiu, ale zároveň musíme mať aj Európu, ktorá svojim občanom, 27 eh, členským štátom dáva viac toho, čo si v živote zaslúžia. Naozaj eh, je tu niečo, čo môžeme urobiť len eh, na tej ľudskej úrovni. Dôvera, práca. Zdieľame mnohé hodnoty a musíme zdieľať rovnaké nástroje, aby sme tieto hodnoty dokázali presadzovať. Musíme našu rôznorodosť spojiť, využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii a e, z toho, čo som ja dnes od vás počula, pán komisár, no dobre, dajte nám tie nástroje, ale nezabúdajte na ľudí, ktorí trpia v tejto situácii v Európe. Ďakujem. A teraz prejdeme k postupu Catch the Eye a slovo dostáva pani Jazoviecka na jednu minútu. Pani przewodnicząca. Pani predsedajúca, dámy a páni, v doterajšej kríze v doterajšej debate o kríze bol sociálny aspekt, niečo, o čom sa nehovorilo, pretože najprv bolo potrebné no, upraviť finančnú situáciu a výsledkom bola sociálna kríza, ktorú vidíme v Grécku a Španielsku a preto to musíme v súčasnosti doplniť lepšou, homogenejšou sociálnou politikou a sociálnymi investíciami. Je to strategicky významné preto, že potrebujeme dosiahnuť rast v Európe, ekonomickú stabilitu a krátkodobé opatrenia musia byť zosúladené so stratégiou sociálnych investícií. Okrem toho musíme vytvoriť spoločenskú kontrolu, tak ako sa kontroluje ekonomika tak, aby činnosti činný, členských štátov boli lepšie monitorované a kontrolované. Po druhé, nebudeme mať skutočnú úniu bez sociálnej konvergencie. Vidíme, že to, čo bola naša konkurenčná výhoda v minulosti, teraz e, sa nazýva v čase krízy sociálny dumping a vedie to k protekcionizmu. Ak chceme podporovať mobilitu v Európe, tak musíme podporovať také nástroje, ktoré umožnia rast štátov v dlhodobom hľadisku a takto sa dosiahne aj lepšie približovanie. Ďakujem. Komisár Rehn sa ďalej venuje e, riešeniu jedna veľko sa hodí všetkým. Komisia trvá na svojom ekonomickom prístupe, ktorý vôbec neberie ohľad na výsledky v teréne a je aj dôvodom chudoby v posledných dobov. Samozrejme, že máme ekonomickú stagnáciu, neudržateľnú úroveň nezamestnateľnosti ako dôsledok politiky, ktorá neberie na vedomie to, čo sa deje vo verejnosti E, nástroj, ktorý vychádza zo zmluvy medzi komisiou a členskými štátmi, Takže nástroj, ktorý vychádza z dvojstranných zmluv medzi komisiou a jednotlivými členskými štátmi, vlastne zníži demokratickú zodpovednosť, myslím si, že takéto zmluvy budú viesť k, ku korupcii v zmysle nátlaku na znižovanie miest a podobne, aby sa zlepšila konkurenčná situácia. a Podkope to aj náš sociálny systém. Väčšina sociálnych systémov má možnosti, ktoré by umožnili zachovanie rovnováhy v Európe. Potrebujeme len správne hospodárske riadenie. A teraz pán Paška, prosím. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, Európska únia je spoločenstvom suverénnych štátov, ktoré zmluvou vytvorili eh, eh, koordinované politické a hospodárske zoskupenie

že sme dokázali zabezpečiť budúcnosť Európy v miery. A aby sme to dokázali zabezpečiť, potrebujeme sociálny zmier, sociálnu spoluprácu. A v tom, čo robí komisia, e, sú určité odpovede na túto otázku. Máme napríklad materiál, ktorý hovorí o investíciách do zdravia. Je tam veľa odporúčaní, ktoré k tomu prispejú, aby Európa sa aj sociálne zrástla. Sú tam investície do ľudského zdravia, do pracovnej síle a to, zna, síly, a to znamená investície do ekonomiky, do, ekono, do súdržnosti. Ale to, čo vy tu navrhujete, je presne v protiklade s tým materiálom, ktorý som teraz citovala. Vy navrhujete znižovať sociálnu oblasť, ale to, čo my potrebujeme mať sú programy, ktoré budú stimulovať investície do zdravia, do pracovnej síly, do sociálnej súdržnosti. Ja myslím, že podklady existujú, len vám chýba vôľa ich aj realizovať. A teraz pani Jakonson. Ďakujem veľmi pekne. Musíme, aby sme boli silní, mať aj sociálnu dimenziu. To je veľmi dôležitý krok, ktorý musíme spraviť a nemali by sme si mysleť, že sú to dve rôzne otázky. Tieto otázky treba vidieť v súvislosti, vo vzájomnej väzbe. Konkurencieschopnosť Európy závisí od toho, ako dokážeme uchovať tento sociálny model čím viacej si necháme situáciu diktovať, tým väčšie dlžoby, tým väčšia radikalizácia a ohrozenie dôveryhodnosti. Komisár eh, Ren chce, aby EÚ bola silnejšia, jednotnejšia, aby bola demokratická a sociálne udržateľná. A ja očakávam a dúfam, že dostaneme teraz návrhy na, o sociálnom rozmere a že to budú konkrétne návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Okay. Vážený, e, vážená pani predsednička, vážení poslanci, predseda Barroso a komisár Ander ma požiadali, aby som eh, sa zúčastnil tejto politickej debaty. Ja som súhlasil, že si zmením program tak, aby som eh, sa mohol zúčastniť tejto debaty a zmenil som eh, moje rokovania plánované v Bruseli na tému od odporúčaní pre konkrétne krajiny. Urobil som to preto, že kladím taký veľký dôraz práve že na túto agendu sociálnych otázok a zamestnanosti EÚ, pretože si uvedomujem význam sociálnej dimenzie v ekonomike. Dovolte, aby som sa vyjadril k niekoľkým e, témam, ktoré tu zazneli vo viacerých výstupoch. Začal by som s tým, čo hovorila pani Cornelis, ktorá hovorila o o posilnení e, sociálneho riadenia v súvislosti s ekonomickým riadením. Ja si myslím, že máme samozrejme možnosti stále na to, aby sme zlepšili sociálny rozmer v Európe v rámci systému e, riadenia hospodárstva. Mohli by sme mať takú tabulku výsledkov, napríklad ten scoreboard, kde by sa charakterizovali jednotlivé aspekty tak, aby sme videli, ako krajiny vyzerajú a lepšie dosiahli rovnováhu a správne načasovali opravné opatrenia. Takýto posilnený dohľad by pomohol e, dosiahnuť väčšiu vizibilitu politi- sociálnej politiky pri príjmaní makroekonomických rozhodnutí na európskej úrovni, ako aj na úrovni členských štátov a súčasne by to umožnilo aj monitorovať politiky zamestnanosti a sociálne politiky, čím by sa tiež zmiernili veľké problémy. Myslím si, že sa máme čo od seba učiť v členských štátoch v rámci EÚ Ehm, benchmarking osvedčených postupov sa už eh, uskutočňuje v rámci koordinačného mechanizmu zamestnanosti. Mohlo by sa to ďalej rozvinúť, aby sme zvýšili ex ante koordináciu hlavných politík. Sociálny rozmer EMU by mohol byť tiež eh, odkadlený v nástrojoch konvergencie mohlo by to obsahovať formu finančnej podpory pre také opatrenia, ktoré umožnia reali- e, uľahčia realizáciu náročných reforiem. Napríklad členský štát, ktorý by sa zaviazal, že e, e, zrealizuje náročnú reformu dôchodkového systému, by mohol mať podporu celoživotného vzdelávania, aby um- sa posilnila zamestnanosť starších pracovníkov. Potom, keď hovoríme o úlohe sociálnych partnerov, tak je to jasné, že sociálny rozmer EMU sa týka aj e, posilnenia úlohy sociálnych partnerov. Z krátkodobého hľadiska ide o účasť sociálnych partnerov v politickej debate a v politických e, procesoch ich tvorby, a to všetko by mohlo posilniť účinnosť politík a koordinácie na E, úrovni eurozóny. Konzultácie sociálnych partnerov na národnej úrovni je samozrejme zásadnou otázkou, ktorá by sa mala ďalej rozvíjať a to je zodpovednosť členských štátov. V úvode som povedal, že musíme urobiť všetko, čo je potrebné na to, aby sme bojovali s nezamestnanosťou, najmä s nezamestnanosťou mládeže a na to potrebujeme krátkodobé konkrétne akcie, najmä pokiaľ ide o boj s nezamestnanosťou mládeže. Máme tu e, iniciatívu e, záručnej schémy alebo režimu pre mládež. Vychádzame z dobrých skúseností a výsledkov napríklad vo severských krajinách pri jej navrhovaní. A mladí ľudia takto dostávajú šancu získať záruku, že buď získajú miesto alebo možnosť štúdia alebo odbornej prípravy, čím sa zvýši ich zamestnateľnosť a pomôže týmto študentom návrat na trh práce, keď sa celková situácia zlepší. Podľa mňa toto je taká osvedčená prax, taký osvedčený postup, ktorý by sa mohol využiť v celej Európe a mali by sme sa zamerať na takýto systém e, záruk, záručný systém pre mladých. Pokiaľ ide o ďalší viaceročný finančný rámec, tá komisia navrhla, aby aspoň 25 e, politiky súdržnosti išlo na ESF. A tým by vzrástol rozpočet sociálneho fondu na, o 10 na 84 miliard eur. Úloha fondu je zvýšiť pracovné príležitosti, podporovať vzdelávanie a celoživotné e, učenie sa, posilniť sociálne začlenenie a pomáhať v boji proti chudobe. Okrem toho sa navrhlo, aby najmenej tretina zdrojov v členskom štáte bola vyčlenená na cieľ podpory e, sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Ešte niekoľko slov po fínsky, pretože pani Jakon Sáre mala jednu veľmi dôležitú otázku. Povedala, že že ekonomickú a sociálnu dimenziu nesmieme postaviť proti sebe. S tým súhlasím. Súhlasím s tým, že model Európskej únie vychádza z toho, že máme efektívnu ekonomiku a že dokážeme vytvoriť pracovné miesta, ale súčasne sa musíme starať aj o slabších Aj tieto osoby môžu byť začlenené do pracovného života. Obe dimenzie musia byť zohľadnené a táto sociálna dimenzia v menovej únii je veľmi dôležitá a komisia príde s konkrétnymi návrhmi. Ďakujem. Takže týmto sa dostávame na koniec <clears throat> tejto rozprávy. A Prerušíme schôdzu až do poludnia, keď začneme hlasovať, takže stretneme sa neskôr.